meeting again. Uh... Začali by sme, ak dovolíte. Máme tu návštevníkov z našich agentúr. Boli tu v úvode tohto funkčného obdobia a teraz už eh, Agentúry poznáme a budú nás informovať o aktuálnom dianí jednotlivo, taktiež o tom, čo sa práve deje, aké sú plány pre najbližšie roky. Tentokrát riaditelia ostatnú sedieť v sále a prednesú v krátkosti svoje úvodné prezentácie a potom bude nasledovať eh, diskusia. Ja by som začala tým, že dám slovo pánovi Jamesovi Kalechovi, ktorý je riaditeľom CDFOP, Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanci, dámy a páni. Európske agentúry približujú Európu k občanom aj k potrebám. A agentúry aj ich prítomnosť v rôznych členských štátoch taktiež symbolizujú, že Európska únia patrí občanom a že potreby a ciele občanov sú hnacou silou aktivít našich agentúr. V roku 1975 vznikla naša agentúra a je jedna, je najstaršia európska agentúra. Pôvodne sídlila v rozdelenom Berlíne a potom CDFOP odišiel z Berlína do Tesaloník v roku 1995 do Grécka. 40 rokov sa sústredujeme na pridanú hodnotu odborného vzdelávania s cieľom eh, zamestnanosti týchto 40 rokov znamenalo mnoho zmeny a výzvy 21. storočia zahrňajú aj ciele EÚ pre pracovné miesta a rast. A to si vyžaduje nový prístup e, k vzdelávaniu s cieľom pracovať na to, aby sme ich mohli rozvíjať, musíme neustále rozvíjať našu víziu a musíme ju revidovať e, podľa toho, ako má vyzerať moderný systém vzdelávania. A preto CDFOP si zvolilo svoje moto 40. výročia staré korene k novým koreňom staré korene k novým cestám, pretože týmito novými cestami myslíme nové príležitosti k novým pracovným miestam. Tie staré spôsoby fungovania systému vzdelávania sa držali mota eh, priamo z úrovne vzdelávania eh, na pracovisko, ale tieto staré korene musia poskytnúť nové e, cesty, nové trasy, aby bolo možné aktualizovať nové zručnosti, získať nové kvalifikácie v priebehu celého profesného života. Bez ohľadu na právne systémy a inštitucionálne obmedzenia. Nové trasy sú potrebné pre e, ľudí, aby si dokázali vybudovať e, kariéry, taktiež, aby dokázali mať dostatočnú úroveň živobytia taktiež, e, aby mali dostatočnú výkonnosť. E, už teraz sa objavujú e, nové prvky týchto moderných systémov. Členské štáty organizujú, respektíve rozhodujú o organizačných štruktúrach, ale spolupráca na úrovni EÚ má pozitívne vplyvy na tento vývoj. CDFOP zohráva kľúčovú úlohu v posilňovaní spolupráce v oblasti odborného vzdelávania tým, že poskytuje poradenstvo v nasobovaní politik vzdelávania, aby sa presadzovali aj aspekty sociálnej inklúzie. Rada, Európska komisia, aj členské štáty a sociálni partnery požiadali e, CDFO vykonávať isté konkrétne aktivity. Ja mám osobné skúsenosti o tom, ako spolu s členskými štátmi pôsobenie agentúry môže eh, byť prospešné pre eh, študijné programy, ktoré približujú európske eh, návrhy národným a ktoré v končnom dôsledku zlepšujú systémy vzdelávania. Musíme zabezpečiť, aby úsilie na európskej úrovni sa dostalo mm, k dostatočnej úrovni multiplikácie na národnej úrovni. Ehm, činnosť agentúry CDFOP zohľadňuje a je viacročné plánovanie aj plán na tento rok spolu s členskými štátmi a s komisiou CDFOP pracuje na tom, aby podporoval úlohu vzdelávania s cieľom získať prácu pre mladých ľudí, ale aj takých, ktorí už pracujú v roku 2014 podpora Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie zo strany komisie bola významným krokom. Taktiež sociálni partnery a ostatné zainteresované strany sa združili vo fóre, aby sa eh, posilnila reforma odborného vzdelávania. CDFOP eh, minulý rok eh, spustil taktiež konkrétne revízie pre Maltu a Litvu v roku 2015 na ich požiadavku. Taktiež prebehnú revízie v prípade Slovinska, Grécka a Talianska. No, taktiež eh, pracujeme na tom, aby sme vyvinuli európske nástroje na tom, aby systémy hodnotenia boli flexibilnejšie, tak aby všetky druhy vzdelávania sa počítali a taktiež, aby sa zvyšovala kvalita mobility a aby boli eh, dostupné rozličné príležitosti vzdelávania. Do konca roka 2015 36 krajín bude mať napojené svoje systémy vzdelávania na európsky rámec kvalifikácie a taktiež bude možné porovnávať tieto kvalifikácie je medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jedného štátu e, táto možnosť vznikne pre firmy. A CDFOB výrazne podporuje. Minulý rok CDFOB zverejnil jednu z prvých e, revízií validácie formálnych a neformálnych e, fóriem vzdelávania mimo verejného sektora v roku 2015 chceme aktualizovať európske usmernenia o tejto validácii rekordný počet ľudí využíva Europass. Je to portfólio dokumentov, ktoré sú dostupné v 27 jazykoch, aby ľudia mohli preukázať svoje znalosti, zručnosti a kompetencie. A aj tu CDFOP pomáha rozvíjať tento nástroj od svojho spustenia v roku 2005 47 miliónov životopisov eh, bolo vytvorených eh, cez internet konkrétne v minulom roku 13 miliónov ich vzniklo na e, internete. Teda posilňovanie koherentnosti medzi jednotlivými nástrojmi a zásadami je pre nás priorita a v roku 2015 e, je potrebné ďalšie úsilie v rozvoji, v schváľovaní európskeho systému kreditov e, pre vzdelávanie, taktiež aby sa zabezpečila kvalita v systému vzdelávania podľa odporúčaní Rady a Európskeho parlamentu. Spolu sa snažíme pracovať aj na zlepšovanie interakcií medzi systémami vzdelávania a európskymi a národnými trhami práce. CDFOP sa snaží predvídať e, dopyt na trhu práce a taktiež poukazuje na to, e, že e, tieto aktuálne požiadavky sú kľúčovým prvkom všetkých systémov. Tento rok chceme aktualizovať európske vyhliadky, ktoré sa budú potom šíriť v členských štátoch, taktiež budeme naďalej diskutovať o zručnostiach a o výzvach, ktoré sú spojené e, s rozvíjajúcou sa ekologickou ekonomikou. CDFOB výrazne prispieva k dokumentu e, Svetového ekonomického fóra na tému e, lepšieho prepojenia systému vzdelávania a potrieb trhov práce. Konec, koncom tohto roka CDFOB zverejní závery aktuálnej štúdie o nedostatkoch koherentnosti medzi e, dostupnými zručnosťami a potrebami pracovného trhu. Taktiež chceme pracovať na tom, ako má vyserať moderný systém a taktiež chceme podporovať reformné e, systémy po zložitej e, situácii súvisiacej s hospodárskou krízou. E, reformy sú pozastavené, ľudia sú znechutení kvôli nezamestnanosti a kvôli tomu, že inštitúcie vzdelávania nie sú vždy v súlade s realitami trhu práce TDFOP chce naďalej prispievať eh, k tomto zosúľaďovaniu aj eh, vo forme svojej správy. Eh, lepšia kvalita vzdelávania s cieľom lepšieho života. Budeme tiež sledovať aktuálne denne v členských štátoch. Avšak vytváranie moderného systému vzdelávania znamená zabezpečiť, aby občania aj podniky mali prospech z týchto systémov a to sa potom prejaví väčším dopytom. Preto je potrebné viac integrovať eh, tieto jednotlivé iniciatívy, nielen európske nástroje, ale aj prepojenie reforiem eh, systému vzdelávania a taktiež trhu práce. CDFOP reaguje na potrebu nových úloh, ako napríklad eh, poskytovanie konkrétnych informácií pre členské štáty, taktiež analýz a v niektorých prípadoch aj priamej podpory krajine alebo skupine krajín. Na záver teda môžem skonštatovať, že CDFOP E, sa spolieha a e, že získa ďalšiu podporu Európskeho parlamentu vo svojej činnosti a taktiež CDF je ochotný poskytnúť akékoľvek informácie o európskom rozvoji systému VET alebo o národných e, aspektoch a taktiež pri vypracovaní stanovisk vám ochotne budeme na pomocný. Modernizácia tohto systému zrejme je nekočiacím procesom, ale systém vzdelávania samo sebe je celoživotným procesom. V najbližších rokoch CDFOP chce prehlbiť svoju posunúť v oblasti lepšieho prepojenia systému vzdelávania a potrieb odbornej prípravy v aktuálnom ekonomickom kontexte. Chceme sa sústredovať na konkrétne výsledky a na konkrétne iniciatívy, z ktorých budú mať prospech priamo občania aj osobne, aj čo sa týka celkového hospodárskeho rastu. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Menendez. Valdes, ktorý je riaditeľ Európskej nadácie pre zlepšenie pracovných a životných podmienok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hoci je jasné, že som trošku starší, aj my máme 40 rokov, oslabujeme podobné výročie ako CDFOP. 40 rokov existencie európskych agentúr je vlastne taký všeobecný jav, pretože my ako rodina agentúr sme približne 40 rokov na svete, ale keď sa tak pozriem napravo, tu oslavuje niekto len 20. -ku. Tomuto výboru som prišiel predstaviť prácu agentúry ale nechcem opakovať to, čo sme už poslali písomne, kde sú podrobné detailné informácie za rok 2014 a vyhliadky na rok 2015, takisto indikátory výkonu. Dostali ste to všetko e-mailom, pretože sú tam aj linky na rôzne ďalšie správy. Chcem len zdôrazniť, zvýrazniť niektoré prvky, ktoré môžu byť e, veľmi zaujímavé. Ale nechcem vás vyčerpať výkladom. V roku 2014 Eurofound publikoval 25 publikácií vo viacerých jazykových verziách. Realizovali sme 99,7 nášho rozpočtu. Sme čerpali. Parlament a rada sú našimi rozpočtovými orgánmi a využili sme na 99 náš personál. Nadvezovali sme na aktivity z predchádzajúcich rokov a naše poznatky sa využili v 328 dokumentoch Európskej únie, ktoré súvisia s vytyčovaním politik v sociálnych a pracovných oblastiach. Je to o 43 viac ako v predchádzajúcich rokoch a 36 súvisí s prácou Európskeho parlamentu. Pokračovali sme so štyrmi oblastiami prioritných politík, ktoré vlastne tvoria naše programy a mám tú čest poukázať na hlavné aktivity, ktoré sme v týchto oblastiach vykonávali. Začnem participáciou na trhu práce a bojom s nezamestnanosťou. To je naša prvá priorita agentúry Eurofound. Takisto tvorba pracovných miest je naša oblasť záujmu, najmä v malých a stredných podnikoch, alebo implikácie nerovnosti zamestnania, zamestnateľnosti žien a mužov. V tomto budeme pokračovať aj tento rok a kľúčové ciele participácie na trhu práce v v stanovené v stratégii Európa do roku 2020 sa budeme snažiť dosiahnuť, dostať im. Aké sú príklady, konkrétne príklady našej práce reformy, ktoré sa zaviedli v mnohých členských štátoch EÚ? Sú nová metodika, to znamená jednotkové náklady práce, ktoré sú necelkom odvodené od mzdy. To je jeden taký parameter Ďalšie aktivity sa týkajú mladých ľudí. Snažíme sa tvoriť politiky pre mladých a skúmame iné aspekty zamestnateľnosti mladých ľudí, to znamená sociálne začlenovanie tých mladých ľudí, ktorí zažívajú zvláštne napätia a podporujeme podnikateľského ducha mladých ľudí a ich podnikateľské aktivity. Pracovné podmienky a kvalita práce bola naša ďalšia oblasť, pretože kvalita práce, kvalita zamestnania bol jeden z nástrojov. Takisto sme ho skúmali v prieskume. O pár dní sa rozbehnú anketári a budú sa pýtať vyše 4 tisíc Európanov na ich pracovné podmienky. Táto anketa, tento prieskum bude o kvalite zamestnania v Európe, ale takisto náklady na život, na trvalú udržateľnosť budú predmetom nášho záujmu. Pretože ak ľudia môžu vyžiť zo svojej práce, tak ich to pritiahne na trh práce a udržia sa na ňom dlhšie, lebo majú motiváciu. Takéto politiky by sme radi spolu formovali. Takisto sme sa venovali ďalším pracovným aktivitám, napríklad politika flexibilného odchádzania do dôchodku, ďalšie politiky, ktoré sú o revízii v polovici života, ktoré takéto, tak, takáto inventúra možno umožní ľuďom úplne zmeniť trajektóriu vo svojej pracovnej kariére. Ale v centre nášho poznania našich úsilí je to, čo povedal aj pán Juncker, že sociálny dialog je tým najdôležitejším a pre Eurofound je sociálny dialog tiež mimoriadne dôležitý. Snažíme sa oň. Podporujeme participáciu sociálnych partnerov v hospodárskej správe veci verejných aj v európskom semestri. Na národnej úrovni podporujeme programy národných reforiem, rozličné prvky týchto reforiem na unijnej úrovni a národnej úrovni, napríklad Európske pracovné rady. A zásadné témy, napríklad stanovovanie miest a odmeňovania, štúdia toho, aká dl- má byť dĺžka pracovného času a podobne. To sú naše štyri prioritné oblasti, kvalita života a sociálne politiky. Máme tu ale aj projekty, ktoré sa venujú sociálnej mobilite v Európe a súčasťou našich aktivít bude vývoj takých verejných služieb, ktoré budú kľúčové pre európske hospodárstvo a sociálny dialog v blízkej budúcnosti. Dôvera občanov v inštitúcie, to je zase čosi, čo sa ťa často spochybňuje, najmä v ťažkých časoch, ktorým celíme od začiatku krízy v roku 2008 Viac konkrétnosti nájdete v písomných podkladoch. Dovolte mi už len stručne sa odvolať na niektoré prvky, o ktorých tu hovoríme. Vypracovali sme databázu, ktorá by umožnila prihlásiť nenahlasovanú prácu, tzv. čiernu prácu, prácu na čierno, Táto databáza umožní, čo presne sa deje, zmapuje situáciu a chceli sme upriamiť pozornosť na fakt, že Európsky parlament schválil pilotný projekt o budúcej výrobe, čo je v rozpore s tým, čo vidí ako podnetné DG Grow a berúc do úvahy našu erudíciu, v oblasti zamestnanosti a industriálnych politík preskúmame rozličné scenáre, čo to bude znamenať pre Európu. Napríklad, keď firmy sa uchyľujú do daňových rajov alebo pracujú v tzv. režime offshore, čo to znamená pre malé a stredné podniky, pre ich výnosy. Celé je to práca na roky a budeme podávať o nej správy Európskej komisii a v neposlednom rade aj Európskemu parlamentu. Rozbehli sme spoluprácu s týmto výborom o pracovnom čase materskej dovolenke, formách zamestnanosti malých a stredných podnikov a začali sme hovoriť už tento mesiac o príprave na program nové obdobie 2017 až 2020. Tu by sme skutočne ocenili vstup politikov, ktorí môžu aktívne veci ovplyvňovať a boli by sme radi, keby, keby ste nám povedali, aké kľúčové méty sú stanovené, či už pre individuálnych členov parlamentu slúžiacich vo výboroch alebo pre tých, čo vedú nejakú prácu 40 rokov existencie Eurofoundu znamená 40 rokov asistencie. Sme koordinovanou agentúrou, ktorá pracuje v sieti a od 1. marca budeme my koordinovať sieť početných inštitúcií a budeme sa venovať téme budúcnosť európskych agentúr. Tešíme sa na koordinačný výbor, ktorý bude schopný vysvetliť nové cesty spolupráce. Tento týždeň sme už boli na zasadnutí výboru KONT, kde sa rokovalo o absolutóriách a videli sme, že naozaj tieto špecializované výbory vedia, o čom je naša práca a spolupracujú medzi sebou, s výborom pre rozpočet, s výborom pre kontrolu rozpočtu a chcem zdôrazniť, že ich inštitucionálna politika nám umožňuje spolupracovať viac s parlamentom, ale aj s komisiou a s radou a tešíme sa na ďalšie kroky, ktoré sa udejú v rámci interinstitucionálnej spolupráce, kde sa bude hovoriť aj o úlohe agentúr. Nezabúdam, že sieť agentúr predstavuje 20 personálu európskych zamestnancov a zároveň 6 rozpočtu míňajú. Ale presnejšie zobraziť architektúru Európskej únie by bolo tiež možné a sme vďační tomuto parlamentu za pomoc. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Slovom má Christa Sedláček, riaditeľka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Nech sa páči, máte slovo. Uh, mm, pani predsednička, dámy a páni, <clears throat> ďakujeme za pozvanie a ja prenesiem eh, jednu z mladých agentúr spolu s Madlen a my budúci rok oslavujeme 20, mm, 20. Eh, výročie a samozrejme teraz predstavím prácu, ktorá sa objavila 2014 a 2015 a dúfame, že budeme pokračovať a dokážeme to sláviť a možno nie v mojom e, funkčnom období, ale potom. EOŠA e, začala v rámci viacročného strategického programu 2014 2020 a potom sme identifikovali 4 strategické oblasti. Stále pracujeme, máme dobré skúsenosti po jednom roku oblasť e, očakávanej zmeny a potom v skutočnosti v oblasti ochrany e, zdravia a bezpečnosti pri práci, potom oblasť e, zvyšovania povedomia a vedomosti sieťovania. Využívame zdroje, aby sme získavali a zberali informácie, ktoré existujú v oblasti zdravia a bezpečnosti. A šiesta oblasť je sieťovanie a um, firemná komunikácia. Chcem začať s jednou e, našich vlajkových lodi a je to kampaň ochrany zdraví na pracovisku a začali sme dvojročnú kampaň o bezpečnosti na pracovisku a zvládania stresu. Skončí to v roku 2015 a za dva roky riešime oblasť e, stresu e, na práce a psychosociálnych rizik a hlavné činnosti EU OŠA e, sú zamerané na zvýšenie povedomia a pre pracovníkov, sociálnych partnerov a kľúčových pracovníkov a Teraz e, je e, hlavný dôvod e, straty pracovných dní asi 50-60% súvisí so stresom na pracovisku a skorým odchodom do dôchodku a náklady na spoločnosť sú veľmi vysoké. A to sú 3% HDP. A teraz počas týchto dvoch rokov sme vypracovali e, kampaňový materiál webovej stránke a ďalší materiál v 24 jazykoch a mm, akékoľvek e, odkazy vysielame, je jasné, že psychosociálne rizika je možno hodnotiť e, a zvládať rovnako systematicky ako ostatné systémové rizika. My sme vypracovali náš balík pre Eh, asistenciu európskej kampani a to je podpora, stimulácia pre rôzne činnosti kampane pre všetkých 28 členských štátov a to je eh, v úzkom partnerstve pre národné eh, strediska a dovtedy máme činnosť a um, my tiež sme boli schopní um, nabrať viac ako 100 partnerov kampania. Uh, títo partnery kampania sú medzinárodné spoločnosti a organizácia, organizácie sociálnych partnerov a oni sa zaviazali, že budú podporovať túto kampaň do roku 2015 a organizujú podujatia pre porovnávanie a pri organizácii e, e, sú veľmi aktívni, ako napríklad Lego, Heineken, Toyota, Siemens a ďalší. A my sme poprvýkrát e, vypracovali elektronického sprievodcu, ktorý poskytuje informácie všetkým. E, je, má k tomu bezplatný prístup a my vysvetľujeme, čo znamená stres a ako zvládať stres a to je osobitne dôležité pre malé a stredné podniky. A teraz je to k dispozícii, máme verzie pre všetky štáty, pre všetkých 28 e, členských štátov. A do konca roku 2015 budeme organizovať spolu s ďalšími partnermi mnoho ďalších podujatí. Máme dobré skúsenosti s kým predsedníctvom v Rige, kde udelujeme cenu za mm, dobrú prax e, a vidíme tam rôznorodý obraz spoločnosti, ktoré úspešne zvládajú stres v práci a bude mať záverečné podujatie v samite v Bilbao koncom tohto roka. A e, teraz, keď končíme v roku 2015 kampaň, tak diskutujeme s našou e, radou témy na ďalšiu kampaň do roku 2017 a oni sa rozhodli, že to bude zamerané na e, starnúcu pracovnú silu. Toto je rozhodnutie, ktoré rozhodla rada a väčšina informácií bude odvedených z pilotného projektu a ochranou zdravia a bezpečnosti práce pre všetkých pracovníkov, ktorú vykonávame od roku 2013 eh, po rozhodnutí Európskym parlamentom. Ehm, túto prácu delegovala komisia EU OŠA. V tomto projekte mm, zriadujeme, profilujeme, analizujeme mm, aktivity členských štátov, aby eh, sme splnili a e, čelili e, výzvam pre členské štáty a tiež e, budeme prezentovať dobrú prax a tiež navrhneme návrhy na pomoc vývoju. Už dnes vidíme značné rozdiely medzi členskými štátmi v tom, ako riešia implikácie demokratických zmien A tu opäť vidíme rôznorodý prístup v členských štátoch. Koncom roku 2015 budeme organizovať konferenciu a dúfajme, že dostaneme e, vaše vstupy do diskusie o týchto zisteniach a konečná publikácia bude koncom roku 2015. Samozrejme to bude to bude na základe odporúčania Európskej komisii a Európska komisia to prediskutuje s parlamentom. Teraz k nástrojom o OS managemente. My sme e, počas rokov e, vyvíjali OIRA, Online Interactive Management pre malé a stredné podniky. Tiež je to bezplatný nástroj, ktorý podporuje hodnotenie rizika na práci, v práci. Teraz tu máme 14 e, štátov, ktoré ďalej e, rozvíjajú eura vo svojich jazykoch, doplňajú tam národné predpisy a tiež sektora, výbor pre e, sektorálny sociálny dialog a, a my sme už e, začali publikovať e, stratégiu pre podporu eura, čo bude zahrňať viac štátov a sektorov A zdá sa, že to je úspech, pretože toto šírenie eura sa robilo počas posledných dvoch rokov úspešne. To je väzba na strategický rámec EU um, pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Komisia Loša bola tiež e, spomenutá a my teraz v roku 2015 a do roku 2020 zohráme kľúčovú úlohu e, v plnení tohto rámca politiky nielen v oblasti eur, ale aj kampaň pre zdravie a bezpečnosť v práci. Tomu poslúži ďalšie činnosti, ktoré budem vykonávať v roku 2015 2016 16 a 2017, spočívajú v tom, že sme začali veľký projekt o mm, mikropodnikoch, malých podnikoch a budem môcť e, predkladať politiky e, mm, dobrú prax a výskum v roku 2017 a bude to dobrý základ pre ďalšiu diskusiu o potrebách e, mikro a malých podnikoch. Začali sme projekty o E, chorobách e, z povolenia a správa bude hotová v roku 2016 a dôležitá časť e, bude náklady na nedostatočné investície v OŠ a prospechy z OŠ. Správa bude tiež v 2016. Keď to mám zhrnúť, tak my predkladáme údaje z dru- prehľadu Ezen. To je prehľad o e, nových e, rizikách a druhý je prehľad o spoločnostiach, ktoré pracujú s piatimi a viac pracovníkmi. A my sme do toho zahrnuli 26 krajín a my sme pracovali na lepšej metodike a dokážeme vám prezentovať faktory, ktoré budú pozbudzovať aj potreby spoločnosti, ktoré sa týkajú veľkosti sektora, umiestnenia veku a my tu riešime oblasť e, poruch masculus glitis a Tiež sa zameráme na hlavne starších zamestnancov. To bude čoskoro k dispozícii a dúfame, že to zorganizujeme tu v Bruseli a najlepšie by to bolo samozrejme v Európskom parlamente, aby sme e, dostali e, vaše podnety. A zajtra až e, Wikipedia, tu sme spustili minulý rok, tu prezentujeme informácie je to rastúci očviky a bude to jedna z informačných e, nástrojov nielen v Európe, ale aj mimo. My sa budeme tiež zúčastňovať v aktivitách IPA a v Európskom e, susedskom programe, ktorý dúfame, že začne čoskoro. skoro a e, my e, chceme tiež spätnú väzbu z našich účastníkov. Výsledky sú veľmi pozitívne a informácie, ktoré im dáva OŠA, nezískajú z iných zdrojov a toto, tieto informácie budú užitočné pre nás budúci rok, aby sme zadefinovali, čo budeme robiť v budúcnosti a čo urobíme spolu s sociálnymi partnermi, komisiou, vami a ďalšími účastníkmi v tejto oblasti. Thank you, and I now give the floor to... Ďakujem. Teraz dám slovo Madlen Serban. Serban. rediteľke Európskej nadácie pre výcvik ETF. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička, ctení poslanci. Je to podsta, že som tu pred vami a môžem prezentovať za pár e, minút e, silné stránky eh, našich eh, orgánov, aby ste ma usmernili, čo robiť ďalej, aby sme lepšie slúžili tomuto. Eh, nie je to vedcov rodovej rozdielnosti, ale myslím, že spolupráca našich agentúr môže dať lepšiu podporu vašej práci a ako kolegovia aj ja, chcem eh, vám dať dispozície e TEF na pokračovanie spolupráce. V novembri som povedala 2014, že ETF bol vytvorený v roku, kedy sme slávili 25 rokov z eh, pádu Berlínskeho múru a tiež sme slávili sme vytvorili možnosti, aby sa s nami tam ľudia v Európe zúčastňovali ako rovnocenní partnery, ale teraz sa snažím zožiť to, že v roku 2015 budem mať rovnaký mandát a ja to chcem robiť tak, že načrtnem jednu z desiatich priorít eh, komisie, ktorá sa zameriava na e, silnú globálnu e, kapitolu a my sme jediná agentúra, ktorá sa snaží čo najlepšie prispieť a orientovať podporu a rozvoju spoluprácu a pomoc štátom, ktoré sú v našom mandáte, v našej pôsobnosti tejto priorite sa spomína, že je potrebné mať systematické vonkajšie premietnutie vnútorných politík, aby sme zabezpečili, že um, politické ciele sú prítomné a budú vplyvať na globálnu scénu. Aby EU sa stala silnejším globálnym hráčom, bude naďalej plniť demokratické a ekonomické reformy, plniť zásady právneho štátu a rozvíjať e, inštitučné kapacity a dobre fungovanie verejnej správy. A toto sa robí v štátoch Západného Balkánu, Turecka, južného susedstva a chcem sa hneď tu odvolať na 2015 rok, čo je rok, Európsky rok rozvoja. A v oblasti našej práce si musíme uvedomiť, že celý svet čelí štruktúralne vysokej nezamestnanosti, hlbokej politickej sociálnej nestabilite, ktorá spôsobuje a ťažkú migráciu a tiež to pridáva značný počet utečencov a je tu tiež e, disparita a žiaľ, kríza nás dá do takej situácie, že sa zaberáme e, situáciou strednej triedy v štátoch, ale keď sa pozrieme na rozvoj, tak vidíme, že v našich partnerských štátoch globalizácia priniesla polarizáciu príjmu a toto teraz e, vidíme ako veľmi e, vážnu chudobu a štáty sú s tým konfrontované. Ale obchod a rozvoj sú globálne z vlastnej definície. A teraz v Európe začínajú isté iniciatívy, ktoré môžu dať lepšiu príležitosť našim podnikom, aby boli medzinárodné, ako napríklad malé a stredné podniky a iniciatíva komisie, ktorú podporuje parlament, mala dať tieto mm, podniky do stavu, aby vytvorili pracovné miesta, aby mali túto príležitosť e, lepších transakcií mimo Európy a tiež to bola iniciatíva, ktorou sa čoskoro vrátime ku vám. A tu hovorím o modrej karte, čo by som chcel spomenúť trošku neskôr. Ale Európa, keď sa stáva globálnym hráčom, nesmiem zabúdať, že predstavuje 7% svetového obyvateľstva a zatiaľ má len, žiaľ, 10 svetového ekonomického rastu, ale Európa má ale sociálny ekonomický model ak Európa bude naďalej e, tajomstvom sama o sebe, tak to bude snom pre naše partnerské štáty a myslím si, že Európa môže naďalej slúžiť ako vzor pre civilizovanie globalizácie so svojimi hodnotami. Ako sme tiež nedávno povedali, tí komisári, ktorí boli pred vami v parlamente počas vypočutia, že keď e, sú najväčší darca v tom zmysle, že ponúkajú najväčší je sumy podpory vývoja štátom najväčším na svete. Európa by rada sa posunula od stavu, že nechce byť len placa, ale aj hráč. A ľudský kapitál je oblasť, ktorú ste zvolili vy, poslanci, aby to bol prvý motor pri zlepšovaní a posilňovaní úlohy Európy. Nie je to tradičný faktor konkurenceschopnosti, ale ľudský kapitál a to je o ľuďoch. A. V prvom rade kredo ETF je, že budúcnosť Euró- občanov by mala byť v ich vlastných štátoch. A preto pracujeme pre naše všetky partnerské štáty, aby sme zmaximalizovali potenciál a rozvoj ľudského kapitálu, aby sme podporili rast a konkurencieschopnosť a európske hodnoty, ktoré um, platia pre voľný pohyb, rovnako platia pre našich partnerov. A preto ak chcú ísť do legálnej migrácie, tak to tiež pracuje v prospech legálnej migrácie v týchto štátoch. No, myslíme, že tiež môžeme zmenšovať rizika migračného tlaku na Európu. A to sa my snažíme urobiť, aby sme posilňovali globálne angažovanie EÚ. My pracujeme na politikách pre ľudský kapitál zahraničí, ktoré inšpiruje vonkajší rozmer. Vonkajšie politiky e, my predpovedáme politiky čo do zručnosti a my kombinujeme e, to s krátkodobými potrebami ekonomických sektorov, aby sme zabezpečili, že tu bude k dispozícii pracovná sila a ekonomický rast. Bude rast, ktorý tvorí pracovné miesta a nielen zisk pre hospodársky sektor. Takže toto robíme a ja vám načrtujem, čo robíme v prípade Albánska, v Albánsku ako v iných štátoch Západného Balkánu a Turecka. Sme pracovali na schopnosti verejnej administratívy, aby sme riešili dôveryhodnú politiku a my tiež Budeme posudzovať výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť nedávno. Premiér, premiér Albánska na medzinárodnej schôzi povedal, že s našim príspevkom dokázal reštrukturizovať vládu a pridelenie ľudského kapitálu do rozpočtu a dal k dispozícii trikrát viac prostriedkov pri plnení tých oblastí, ktoré boli predmetom cestovného plánu a tiež sledoval všetky ukazovatele a jeho ministri eh, mu podajú správu o sledovaní indikátorov. Sme veľmi hrdí na to, že eh, dokážu využiť naše hĺbkové vedomosti o tom štáte a nie je to izolovaný prípad. To som len spomenula, pretože premiér chcel podať správu o tom, že Európa dáva veľa pomoci tomuto štátu. Politika sama o sebe nevie veľa urobiť, ale e, riadenie, vláda, sociálny kapitál je podstatný. Je to dobrá vláda a tiež musí sa uvieť rizika za to, že niečo koná a vo veci vlády, pracujeme aj s vládami, aj so sociálnymi partnermi, odvetviami, aj územiami. Každý má mať úlohu a ak ich nesmocníme a ak nemajú zohrať svoju úlohu, tak preto vám predkladáme prípad Ukrajiny a ľudia hľadajú slobodu a ľudia sa starajú o svoju budúcnosť a dúfam, že budem pokračovať náš mandát a aj prácu s nimi. To isté platí pre Tunisko. Arabská jar priniesla veľa netrpezlivosti zo strany občanov a investície sú kľúčové pre všetko, čo sa deje v štáte pre tvorbu pracovných miest, ale nie je to dobré. Prerozdelené v tých štátoch všetko skôr ide do kapitálu a preto sme sa rozhodli, že budeme pracovať na juhu Tuniska, zabezpečíme, že dáme rovnaké šance občanom bez hľadu na to, kde sú. A bude to súdružné územie, ktoré dá príležitosť všetkým občanom, aby mali budúcnosť v vlastnom meste a Budeme v tom pokračovať s podnikateľmi a mm, uvidíme, ako môžu tvoriť svoju politiku a podnikanie je podstatné vo všetkom, čo robíme už som hovoril o podnikateľskej kultúre, keď hovorím o politike a o tom, že vlády majú zakladať podnikavé inštitúcie a tiež pracujú na tom, aby my tvoríme odolnosť a títo ľudia môžu sa prispôsobovať všetkým zmenám, ktoré prebehajú v ich štátoch. A ako viete, aby som ilustrovala jednu politiku v Európe, V februári začneme hodnotenie a budem veľmi radi, ak vám budem môcť podať správu o tom, aké zlepšenie nastalo od poslednej práce. My pracujeme aj na tom, aby sme umožnili ľuďom, ak chcú sa odsťahovať do zahraničia, no ak pôjdu do Európy, my im stále odkazujeme, že veľmi radi im tu v Dome demokracie Európy chceme zvorazniť, že migráciu treba riadiť nielen v štáte pôdu, ale aj určenia a Hmm. Ha. občania musia mať právo migrovať, ale bolo by dobré pre štát pôdu aj určenia, aby zmaximalizovali tie svoje zručnosti. Ale hovoríme o kruhovej migrácii, lebo štáty pôvodu nerobia dosť, aby pripravili migráciu a nerobia nič, aby presvedčili tých, ktorí boli v zahraničí istú dobu, aby sa vrátili do svojho štátu. Rok 2015 je rok e, rozvoja, vývoja a počas lotického predsedníctva opäť sa bude diskutovať o vonkajšom partnerstve, východnom partnerstve, aby sme mohli a tiež ďalej pracujeme na tom, aby sme e, politiku robili dôveryhodnú a budeme hostiť e, debatu e, medzi tromi štátmi a sme pripravení poučiť sa z európskeho nástroja a sme pripravení využiť aj šancu z debaty s ľuďmi, ako ste vy. Dúfam, že budete môcť dôverovať agentúre ETF. Ďakujem pekne. Thank you. Um, I'll give the floor. Ďakujem. Dávam slovo Jute Steinruck, koordinátorke za skupinu SAD na Skuriuta. Alebo predsa len EPP najskôr? Nie, najskôr Juta. Reakcie, otázky, nech sa páči. Ja mám eh, nespočetný počet otázok k naozaj vynikajúcim vystúpeniam, ale zrejme ich nemôžem dnes všetky položiť. Ja to však budem riešiť tak, ako aj v minulosti. Obrátim sa na vás bilaterálne písomne. Najskôr sa chcem poďakovať všetkým agentúram, všetkým ich pracovníkom. Ja už som tu e, takmer 6 rokov v Európskom parlamente, tu v tomto výbore a rovnako ako ja to vnímajú aj ostatní kolegovia zo skupiny SAD, ale aj z iných skupín, že naozaj, keď potrebujeme konkrétne poznatky, keď e, sa potrebujeme oprieť o nejaké konkrétne e, informácie, znalosti, môžeme sa naozaj spolahnúť na našej agentúry. Je to veľmi dôležitý nástroj v našej práci. Celkom ste v práci všetkých európskych inštitúcií veľmi ma teší, že aj to prepojenie funguje veľmi dobre medzi agentúrami a prezentáciou a taktiež e, počúvame, že čoraz viac nielen európska úroveň, ale aj národná úroveň sa viac zapája do tejto spoločnej práce. Teda rozhodne je to dobrý signál do budúcna. Mám tu viacero poznánok, ale pokúsim sa nejako to zhrnúť predsa len. k CDFOPu. Myslím, že CDFOP môže v tejto chvíli byť veľmi dôležitým nástrojom v boji proti nezamestnanosti mladých a taktiež v snahe vytvoriť štruktúry v rámci Európy, ale aj v snahe pripraviť sa na budúcnosť, tak aby sme mohli zvyšovať naše kvalifikácie do budúcna. Máme jednu otázku, teda respektíve možno tri. Záujem o duálne formy vzdelávania v Európe je jednoznačný, ale predsa len si to bude vyžadovať aj niečo viac ako len priame skopírovanie toho, čo už funguje v niektorých členských štátoch. Aké konkrétne kroky podľa vás by bolo hodné urobiť? Ja mám totiž dojem, že v členských štátoch sa to rozbiehalo veľmi pomaly. Že by sa zavádzali takéto modely do praxe, aj keď mnohým e, sa to páči. Teda navrhujete európskym inštitúciám, ako by sme mohli v tomto e, členským štátom pomôcť. Kde vidíte najväčšie prekážky? Vieme, že členské štáty sa snažia aplikovať praxi európsku iniciatívu eh, pre podporu mládeže. A kde vidíte najväčšie prekážky v tomto procese? V tejto súvislosti máme mnoho nezamestnaných eh, mladých, ale aj dlhodobo nezamestnaných. V Európe chcem sa opýtať, či nejakým spôsobom analizujete s cieľom preškolovania, ďalšieho vzdelávania práve týchto cieľových skupín. Ďalejšia otázka na pána Mendesa Valdesa z Eurofoundu. Popísali ste rôzne nástroje, ktoré využíva Eurofound. Najmä ma zaujalo to vyhodnocovanie kvality práce v Európe. Ja som práve mala stretnutie s európskymi zástupcami odborov jedného odvetvia a to, čo počúvam na takýchto stretnutiach, naznačuje, že je veľmi dobré, že sa takto e, konkrétne sústredujete na analýzu kvality práce. E, ďalej sociálny dialog. Včera večer sociálni, e, sociálni partnery z Nemecka na našom stretnutí jasne zdôrazňovali, že aj zamestnanci, aj zamestnávateľia si uvedomujú, že tento vzťah môže fungovať úspešne len vtedy, ak Obe strany sú na rovnakej úrovni a sú rovnako silné. Ak dokážu diskutovať, možno aj trošku ostrejšie, ale zároveň hľadať spolu riešenia. Teda chcem sa opýtať, ako vy vnímate tento sociálny dialog, či vidíte pokroky. Podľa príkladu najlepších postupov vieme, že v Európe Tie najsilnejšie ekonomiky majú práve najsilnejšie sociálne partnerstva a pritom eh, krajiny, kde sa popisujú odbory ako mafie, sú skôr hospodársky slabšie. Teda vnímate aj vy rovnaké trendy a ako vnímate vôbec eh, šancu, že by sme dokázali presadiť eh, tie úspešné formy sociálneho dialogu nielen z celému svetu, ale aj tu u nás v Európe? Ďalej priemyselná politika, taktiež bola jedna z tém, ktorú ste spomenuli. Chcem sa opýtať, ako môže prispieť takýto sociálny dialog k reindustrializácii v Európe. A veľmi by ma zaujímalo aj to, čo ste spomenuli v súvislosti s analýzou reformy trhu práce v Európe, ktoré reformy pracovného trhu sú podľa vás najúspešnejšie a môžete nám prípadne nejaké príklady uviesť? Boli aj také reformy, ktoré nemali žiadne, respektíve dokonca negatívne dopady? Z toho sa totiž môžeme naučiť, e, ako postupovať v budúcnosti pri takýchto rozhodnutiach. Čo sa týka e, ďalšej agentúry o SHA, stres na pracovisku e, spôsobuje obrovské náklady pre celú európsku spoločnosť, ale aj pre príslušných zúčastnených. Je to veľká záťaž. Taktiež e, čelíme výzve, ktorá spočíva v tom, že sme čoraz starší. Aj pracujúci sú čoraz starší a to za sebou nesie rôzne výzvy pre ochranu zdravia. E, pri práci. Myslím si, že keď budeme dbať o práve toto, tak e, to bude znamenať e, ďalší rozhodný našej spoločnosti v Štrasburgu a diskusii sa diskutuje o nových návrhoch. Veľmi nás to zaujíma, pretože vaše poznatky o refite môžu byť pre nás e, veľmi užitočné pretože bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú veľmi relevantné témy aj pri e, vyvíjaní nového strategického rámca. Ešte konkrétna otázka na tému eura. Je to vynikajúci nástroj pre malé stredné podniky, ak sa nemili v mnohých členských štátoch, v mnohých organizáciách a pri sociálnych partneroch sa to využíva Myslíte si, že aj iné nástroje podobné EURA by sme mohli e, poskytnúť malým a stredným podnikom? Prepašte, že hovorím tak dlho, ale je tu aj veľa agentúr zastúpených ETF. Myslím, že je dobré, že sa pozeráme nielen dovnútra, ale vzhľadom na problémy, ktoré popisujete, teda nie sú to len problémy, sú to jednoducho fenomény súvisiace s presťahovalectvom a tie môžu mať aj mnohé pozitívne dopady. Je vhodné, že priamo e, na mieste v daných krajinách sa snažíme angažovať v oblasti vzdelávania a tým pádom aj demokratizácie týchto krajín, aby sa posúvali demokrat, demo, ekonomicky ďalej. Ja, keďže pôsobím v delegácii pre s Balkánom, viem, že ste sa angažovali eh, v podpore eh, systému odborného vzdelávania, taktiež eh, vysoká nezamestnanosť v týchto tretich krajinách má priame vplyvy na Európsku úniu z hľadiska pristahovalectva. platí, že miestni aktéry sú príliš málo eh, zahrnutí do tohto procesu zvyšovania kvalifikácie a že eh, sa to celé riadi veľmi centrálne. Aké podľa vás eh, pozitívne konkrétne prejavy sa prejavujú, keď sú do toho zahrnutí a priamo miestni aktéry? Spomenuli ste Tunisko, ja som sa pýtala mm, pred chvíľkou na sociálny dialog, ako si myslíte, že sociálni partnery by mohli eh, posilniť tento proces? Ďalej eh, myšlienka modrej karty sa mi zdá veľmi dobrá a záslužná. Myslím, že eh, agentúry si zaslúžia, aby som sa vyjadrila podrobne ku všetkým Náš hospodársky a sociálny model si zaslúži um, aby sme ho vyvážali, a najmä jeho pozitívne stránky. Ďalej pani Soderová. Ďakujem eh, také za... Ďakujem aj za prezentáciu. Rada by som poďakovala za všetky prezentácie. Som Hmm, nová poslankyňa, mám dve krátke poznámky k agentúre CDFOP. Ja by som chcela upozorniť na to, že reformy v rámci odborného vzdelávania prebiehajú. Pani kolegyňa hovorila o tom, že niekde rýchlejšie, niekde pomalšie, ale v zásade v spolupráci s podnikateľskou sférou a sociálnymi partnermi. To je zásadná vec. A vzdelávanie, ktoré má vyústiť do práce, do zamestnania, to je zásadné. V niektorých krajinách beží otvorená intenzívna diskusia o tom, čo má mať prioritu, či stredné všeobecné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Sú krajiny, nebudem menovať, ktoré administratívnym spôsobom obmedzujú počty, a pripomínam, že sú to krajiny Európskej únie, obmedzujú počty príjmaných študentov na stredné odborné vzdelávanie. Prepačte, ospravedlní sa lečnička, neobmedzujú príjmanie študentov na všeobecné stredné školy, aby ich bolo viac na odbornom vzdelávaní, pretože veria, že treba dostať ľudí na trh práce do podnikov tam, kde je to momentálne užitočnejšie. Týmto však dochádza k obmedzovaniu slobodnej voľby vo vzdelávaní. Myslím si, že takýto trend je možné vnímať v niektorých krajinách a práve tu v našej diskusii, kedy hľadáme dobré smery, strategické smery vo vzdelávacích politikách, by bolo dobré, aby sme monitorovali situáciu výstupy vzdelávania a trh práce. To je nevyhnutné, aby sa tvorili dobré politiky pre krajiny Európskej únie. A potom tu mám ešte druhú poznámku k tomu, o čom som sa tu dočítala u agentúr, pri agentúre ETF. Súhlasím s tým, čo hovoríte o spolupráci s Ukrajinou pri transformácii vysokého školstva pri znižovaní počtu univerzit v prospech odborného vysokoškolského vzdelávania. Je to tak, na Ukrajine je až 70 vysokoškolsky vzdelaných absolventov v každom populačnom ročníku a ukrajinská vláda nie je spokojná s úrovňou vysokoškolského univerzitného vzdelávania, ktoré končí vo veku 20-21 rokov u študentov magisterským titulom. Transformácia je tam nevyhnutná. Ja si myslím, že to je veľmi užitočné, ak Európska únia prostredníctvom svojho fondu by mohla v tejto veci pomôcť novej ukrajinskej vláde. Ja by som chcela za to poďakovať. Ďakujem vám. Pani Kuneva. Ďakujem. Volám sa pani Kuneva a chcem sa obrátiť na e, prítomných zástupcov, najmä na e, zástupcu nadácie, či sa venuje aj e, samostatne zárobkovo osobám, teda konkrétnym aspektom ich činnosti sú totiž aj nelegálne fenomény s tým spojené, teda nemyslím teraz tých, ktorí sú dobrovoľne samostatne zárobkovo činní, ale sú aj takí, ktorých zamestnávateľ prepustí a potom ich zamestná ako SZČO. A to znamená, že tým pádom je ich vzťah úplne iný, aspoň na papieri aj keď v skutočnosti je to naďalej zamestnanec. E, máte k tomu nejaké konkrétne poznatky? Zaoberáte sa tým nejako e, intenzívne a plánujete nejako e, zakročiť? Thank you very much. We have now... Ďakujeme. Máme ešte 5 minút do konca. Spravidla je tomu tak, keď e, medzi nás prídu agentúry. Otázok bolo mnoho. Tí, ktorí sú tu, sú veľmi aktívni. Mohli by sme to urobiť tak, že dám na dve minúty slovo ešte ďalším dvom rečníkom, ktorí chcú položiť otázky a potom nám odpoviete buď písomne, alebo nejakým iným spôsobom ways to, to, to find the answers uh, because uh, we won't have Nebudeme mať totiž uh, tlmočenie, hovorí pani predsedajúca. OK, we'll try. Uh, we have translators. Zasa, že tlmočenie predsa len budeme mať. Takže môžeme pristúpiť uh, ďalej k priebehu schôdze. Pán Pirinský, nech sa páči. Môžete položiť otázku, ale prosím stručne. Ďakujem. Pani predsedajúca, veľmi si cením, že máme priestor diskutovať s vedením týchto štyroch agentúr. Ja prednesiem takú polovičnú otázku a polovičný návrh, ak dovolíte. Súvisí to s činnosťou okolo investičného plánu, ktorý predložil predseda komisie. Ja sa domnievam, že poznatky, ktoré majú tieto štyri agentúry, ktoré preukázali opäť raz na našom stretnutí, čo sa týka ich eh, znalosti o tom, ako funguje trh práce, vzdelávanie, odborná príprava a celkový rámec v zamestnanosti, by eh, sa mali využívať eh, o mnoho intenzívnejšie v príprave kritérií a nastavovania výberu investičných projektov. Odvolám sa teraz na vaše informácie z dnešného dopoludnia, keď ste nám hovorili, že výber projektov sa bude týkať e, aj zemepisného rozdeľovania, aj sektorálneho rozdeľovania. Domnívam sa, že v radoch týchto expertov by mali byť rozhodne zastúpení aj títo experti, ktorých tu máme dnes, pretože inak sa totiž stratí e, zámer ne, nastavenie. Zdá sa, že investície síce budú e, nastavené na potreby trhu, to je dôležité, ale ak chceme 18-percentnú návratnosť, Neviem, či naozaj tento plán prispieje k zmenám v Európe, ktoré tak eh, naliehavo potrebujeme. Tieto agentúry, podľa mňa, môžu priniesť eh, práve takýto prístup môžu pomôcť zistiť, na čo sa zameráte konkrétne v oblasti vzdelávania, tak aby vznikli čo najkvalitnejšie a najpočetnejšie pracovné miesta. Dúfam, že som to sformuloval jasne aj v tomto krátkom čase. Ďakujeme pekne, pán Pirinsky. Pani Ždanoka. Budem hovoriť iba krátko. Chcem pokračovať v tejto veci koordinácii plánovania výskumu bola som spravodajkyňou pre Eurostat. Mm, uh, A chcem hovoriť o konzultáciách s Európskym parlamentom, ktorý je zapojený do tejto dôležitej politickej otázky. Môj názor, môj návrh je, aby táto nová koordinácia medzi agentúrami, táto nová forma, sa rozšírila aj na koordináciu s Eurostatom. Eurostat vyvíja prácu pri ad hoc štúdiách súvisiacich s zamestnanosťou a sociálnymi štúdiami, aby sa to neduplikovalo, aby toto bolo všetko koordinované, aby vstupy dát a hodnôt boli dobre koordinované. Možno sa mýlim, ale ak tomu dobre rozumiem, teraz k tejto duplikácii a k problémom z koordinácie výskumu prichádza, najmä ak sa tý, čo sa týka agentúr pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Eurofound. Ďakujem. Predsedajúca, pokračujeme. Je tu ešte niečo, čo sa chce spýtať, otázku položiť? Chceli ste? Ďakujem. Je to iba všeobecná otázka. Ďakujem pani predsedajúca, hovorí pani López Bermecho. Ďakujem za všetky prezentácie. Chcela by som povedať len veľmi všeobecnú vec. Je zaujímavé, mať bilaterálne stretnutia, možno v budúcnosti sa môžeme sústrediť na praktickejšie veci. Hovorili ste o mnohých veciach. Jedna však e, hrozí niečím spoločným a treba proti tomu čím skôr zakročiť. Každý hovoril o modeloch produktivity a rozličných trhoch práce existujúcich v rôznych členských štátoch EÚ. Odborná príprava, sociálny dialog, mobilita mladých ľudí, starnúca pracovná sila. V tomto všetkom sa realita v teréne líši v jednotlivých, jednotlivých členských štátoch EÚ. Napríklad na juhu a na východe je to extrémne odlišné, pretože tam priemyselný sektor nie je až tak dobre etablovaný a znamená to, že investície, ktoré plynú do týchto krajín, nepom- nenapomôžu zmene, pretože sa neinvestujú do výskumu, vývoja aby sa zmenilo nejaké odvetvie. A takisto o ťažkosti na trhu práce v iných krajinách nútia ľudí vysťahovať sa za prácou do iných krajín. A to nie je solidárne, to nie, nenapomáha ničomu, to len rozklada situáciu a celkový stav. Musíme sa zhodnúť na investičnom pláne a cieľoch horizontu 2020. Ale spoločný prístup a tu Musím povedať, že som veľmi e, rada si vypočula, čo tu dnes popoludne zaznelo. E, ja myslím, že potrebujeme oveľa väčšiu koordináciu a integráciu v našich prístupoch v kľúčových veciach, napríklad trh práce, modely produktivity. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ako ste si mohli vypočuť, zameriavame sa na investičný plán, samozrejme na strategický investičný plán a i na otázky pristahovalectva. Bolo by veľmi zaujímavé, ak by ste každý z vás mohli veľmi kratúčko odprezentovať názory. Nemusíte odpovedať na každú jednotlivú otázku, to ani nie je možné, ale v súlade s tým, kde sú záujmy tohto výboru. Prvý prehovorí pán James Kalecha. Ďakujem, to boli veľmi zaujímavé otázky, ktoré tu boli položené. V mojom expoze som veľmi jasne povedal, že európske agentúry, nie len naša, ale aj mnohé iné, zbližujú Európu s potrebami občanov. Toľko som povedal v úvode a moji kolegovia postupujú týmto smerom. Dôležitý aspekt nášho výskumu a našich analýz politických je, že sa toto všetko premietne do podpory aktérov. Ide o to, kde sú silné stránky odborného vzdelávania odbornej prípravy. Keď všetci partnery, sociálni partnery, zamestnávateľia vlády by spolu dokázali spolupracovať. Tam, kde tieto modely dobre fungujú, tam sme boli svedkami nízkej e, nezamestnanosti, takže vieme, ako to dosiahnuť. Ďalej tu je otázka záruky pre mladých. Všetko to treba zasadiť do kontextu, v ktorom ľudia žijú, Keď máme čiastkový prístup, to často nefunguje a práve to chceme dosiahnuť ako agentúra. Chceme sa približiť členským štátom EÚ, nielen technikom, odborníkom, ale aj obyčajným občanom. Podľa nás je to dôležité a potrebujeme rozoznať, aké majú vízie, aké majú mať príležitosti, aké sú korene veci. Musíme sa vysporiadať so záležitostiami občanov, ich potrebami. Spomenuli ste napríklad skupiny, ktoré sú dlhodobo nezamestnané. My máme pre nich odporúčanie pre členské štáty EÚ, ako sa vysporiadať s týmto problémom. Aké sú odporúčania? Ale ďalšia vec je, ako sa nastaviť do systému a ako tento systém má pracovať v prospech občanov. Máme tu fóra, kde sa dajú riešiť konkrétne otázky a Instrumentárium Európskej únie môže byť tu východiskom a potom sa môžeme snažiť kontextualizovať tieto nástroje do toho, čo existuje v členských štátoch EÚ. Myslím si, že toto by mohlo viesť k procesom implementácie európskych politík a k cieľ, ktorý by bol vysoko na zozname priorit na obdobie rokov 2016-2018. Chceme vypracovať jednotný programový dokument s jasnými cieľmi, aby európska politika bola implementovaná tak, že všetko bude usúvzťažnené a pomôže sa tým, ktorí nadobúdajú poznatky a ich zužitkovať tak, ako sa pohybujú hore vo svojom kariérnom raste. Ako sa k tomuto všetkému postaviť, aký postoj zaujať, to je dôležité. Nie len s odborníkmi rokovať, ale aj s občanmi. A to je to správne fórum, kde tieto posolstva sa dostávajú na nižšiu úroveň spoločnosti, na tú praktickú úroveň spoločnosti, tam, kde žijú zamestnanci tam, kde sú firmy. Na tejto úrovni treba rokovať a takto treba riešiť aj náš rámec na rok 2000, do, roku, do roku 2020. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Pán Menendez Valdez, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne. Možno začnem niečím konkrétnym. o samostatne zárobkovo činných osobách, o tzv. freelanceroch. Ak, je niekto, ak niekto zamestnáva sám seba, máme informácie dostupné a z prieskumu pracovných podmienok e, vyplynul aj ďalší dokument o podvodných formách zamestnávania alebo zamestnávania sa Ide tu vlastne o pracovnoprávne vzťahy, o kontrakty, aké existujú a mapa týchto, osvetlenie týchto rôznych fóriem a vzťahov. Robíme to na európskej platforme tieto projekty a iniciatívy. Pani Jute Steinbruck by som chcel povedať, že nechcem ísť do podrobností, ale kvalita práce vyplýva z prieskumov, vidíme to v našich dokumentoch lepšie a môžeme vám to osobne vysvetliť konkrétnejšie, aké typy pracovných miest, aké typy zamestnaní máme v Európe a to súvisí s vašou otázkou o tom, ktoré trhy práce fungujú. Teraz začíname s mnohými projektami a politikami, ktoré fungujú s osvedčenou praxou a globálna reforma by sa mala zamerať na jednotlivé opatrenia a priniesť dôkazy a vyhodnotenia. Bohužiaľ, v Európe sa tieto veci nedívajú až tak často. Mnohé reformy skúmajú podmienky, ktoré uľahčujú vstup na trh práce, ale my musíme eh, skúmať, aký typ eh, z pracovných miest sa vytvoria, či sú trvalo udržateľné dlhodobo. Máme tu trvalo udržateľné ciele, pracovné miesta, ktoré sú trvalo udržateľné. Spomenuli ste sociálny dialog. Viem, že tu nesmieme ustupovať. Krajiny v kríze tiež potrebujú silný sociálny dialog, ani tam sa nesmieme ho vzdávať. Poskytujeme krajinám odporúčania rozmanitého typu. Na európskej úrovni, ak existuje posun v decíznej sfére a v rozhodovaní, taký, že sa presúvajú rozhodnutia z národnej lokálnej sféry vyššie na európsku, to treba takisto reflektovať v európskom sociálnom dialógu a medzi sociálnymi partnermi. A odpoviem aj pani López v španielčine, pretože to je môj materinský jazyk. Paloma, ďakujem za tvoju otázku. Mnohé veci, ktoré si spomenula, sa týkajú iniciatív, ktoré na ktoré my poskytujeme podklady, informácie a potom sa do toho zapoje aj rada, aj parlament. Dielame vaše tvoje názory, máme mnohé projekty. Niektoré z nich, sa, čo vykonávame v súčasnosti, sa týkajú kľúčových aspektov potrieb e, trhu práce jednotlivých členských štátov EÚ. Benchmarking nie je to správne slovo, nie je tu o, to o nejakom etalóne, o nejakom porovnávacom parametre a o tom, že ukážeme prstom na tom, čo dobre funguje v nejakom členskom štáte a zle v inom. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Teraz pani Sedláček. Ďakujem pekne. A ja by som začala e, najskôr v Nemčine e, tým, že odpoviem e, pani Steindruck, čo sa týka refitu, nie. Neboli sme do toho zainteresovaní. Dokument by totiž boli, vyzeral úplne inak. Cieľom bolo zjednodušiť, znížiť mieru byrokracie vzhľadom najmä na potreby malých a stredných podnikov. Čiže podporujeme to, preto sme vyvinuli e, nástroj EURA, pretože to pomáha malým a stredným podnikom. E, my chceme e, stavať na našich skúsenostiach a poznatkoch, že práve malé a najmenšie podniky zaznamenávajú pracovné nehody a taktiež úrazy na pracovisku rada v najvyššej e, miere a preto chceme vytvoriť e, taký právny základ, ktorý bude rovnaký pre všetkých. To je naozaj mimoriadne dôležité, pretože práve veľké podniky majú rôzne systémy, ktoré im pomáhajú v takomto prípade. My teda potrebujeme nie zmenu legislatívy, ale posilnenú podporu e, malých a stredných podnikov. Teda o to nám išlo vo vyvinutí nástroje EURE. A máme tu aj iné nástroje v našom programe. Teda my vytvárame akýsi súhrn a, a rozdielujeme potom existujúce elektronické nástroje pre malé stredné podniky. Chceme naďalej spolu s odborníkmi v členských štátoch pracovať na tomto usilujú naďalej a chceme to rozvíjať e, presne nastavené na ich potreby, teda vzniká akási platforma a my to nebudeme sami rozvíjať, my sa pozrieme na to, kde sú najlepšie e, nástroje, zriadili sme už na to internetovú stránku a celkom iste to bude pomáhať aj v budúcnosti malým a stredným podnikom. Čo sa týka Eurostatu, my v našej práci, napríklad e, čo sa týka prieskumu SNA alebo úrazov pri práci, eh, my sa vždy eh, snažíme eh, komunikovať s Eurostatom, aby nedošlo k plným opatreniam, tak aby sa predišlo nejakým zbytočným komplikáciám. Čo sa týka investičného plánu, myslím, že je to veľmi zaujímavá diskusia. Ja by som eh, vypichla jeden príklad. EU eh, e OSHA má sieť 28 členských štátoch. Sa stretávame so sieťou našich eh, organizácií trikrát v roku a máme veľmi intenzívnu výmenu názorov s touto našou sieťou. Teda oni veľmi zblízka poznajú túto problematiku. Podľa mňa by stálo za zváženie spojiť sa práve s týmito sieťovými organizáciami a preskúmať, kde sú konkrétne potreby a kde by bola užitočná podpora. To je teda len jeden návrh. Predpokladám, že bude mnoho rôznych iných eh, návrhov. V našom prípade však platí, že my všetko konzultujeme so sociálnymi partnermi, s našou eh, eh, sieťovou bázou, či to má zmysel. Všetci sa k tomu môžu vyjadriť a snažíme sa to čo najviac orientovať na prax. Ďakujem. Madam Madeleine Serban. Thank you very much, Chair, and thank you very much. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem všetkým poslancom za to, že boli takí milí a vypočuli nás. Ja by som rada sa krátko vyjadrila k tomu, čo odznelo. Myslím, že ako bolo povedané. Ďakujem vám aj nezávislým expertom. Je to kolektívne úsilie. Ďakujem aj komisii, ktorá predseda našej správnej rade. Myslím, že sociálny kapitál by mohol byť téma ďalšieho seminára týchto štyroch agentúr. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Máme e, veľa dôkazov, že rozvojová pomoc a podpora e, je najlepšia v tých štátoch, kde e, funguje vláda, ktorá má zamestnancov občianskú spoločnosť a tiež chcem, že môžeme načrtnúť ako ETF že mm, chceme zriadiť ekonomické a sociálne rady v týchto štátoch a zabezpečiť, že tieto sa budú účastniť e, v tých verejných politikách, ktoré robia. Takže ak e, si myslíte, že to je zaujímavé, ETF radi s vašou podporou môžeme zorganizovať takúto diskusiu, ako môže sociálny e, dialog Tiež by som sa chcela poďakovať českému poslancovi, či poslankyni, keď hovoria o Ukrajine. Myslím si, že môžeme mať e, tisíc alebo dva ukazovatele, ale ak e, občania to nevnímajú tak, že politika e, slúžim, tak neslúži ničomu. Donicku sme nezabudli na to, že arabská jar e, pochádzala z sociálneho hnutia a absolventov vyššieho vzdelania a preto sa snažíme pomôcť všetkým štátom, aby sme videli aké sú vhodné aspirácie ich obyvateľov. A tým sa dostávame k migrácii. Migrácia sa nezvláda a nehovorím o Európskej únii, pretože to nie je DTF, ETF, ale ak ma počujete, tak prosím, konajte aj v Európe, ale v krajinách pôvodu treba urobiť oveľa viac, nie len zo strany vlád a špecializovaných agentúr, ale zamestnanci aj odbory v tom musia byť zapojení a rovnako návrat e, týchto migrantov, ktorí tam pracujú. Budeme radi, ak máte záujem to prezentovať a zaznamenali sme záujem cených poslancov. Môžeme prezentovať výsledky zistení a dúfame, že Thank you very much for all your... Ďakujem za vaše otázky a kvalifikované príspevky. A agentúra môžem teraz povedať, čo ste povedali naposledy, že vítajte naspäť. A tým pádom končíme túto schôdzu. Ďalšia schôdza bude 3. februára a 26. februára. Ďakujem.